rokovacieho poriadku. Teda uh, ide o žiadosť o obhajobu tejto imunity, ale iste ste o tom počuli. Eh, item. Parlament přijmuje to do wiadomości zgodnie s artykułem... Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o uh, bod 3.1 uh, rokovacieho poriadku a uh, odsek 4 uh, nóty parlamentského, Európskeho parlamentu. Poru pani Mojka Kleva, pani Phil Prendergast i pan Sam Poterho biorą udział w posiedzeniach parlamentu i jego organów zachowujących... I Sam Postergo sa budú zúčastňovať takisto na prácach Európskeho parlamentu ako členovia a plnoprávni členovia vždy, keď bude predložené uznesenie, ktoré sa ich bude týkať. Takže myslím si, že nie je tu nič v rozpore s tým, aby prevzali túto úlohu. Teraz by sme ich chceli privítať, týchto našich dvoch nových kolegov. Hm. Slovenské orgány mi oznámili, že pán Taler bude nahradený pánom Mojca, pani Mojca Kleva. Takisto aj írske orgány povedali, že e, nahradia pána Kellyho pánom Prender Gastom. Toto podobne platnosť 13. Nadobudlo platnosť 13. apríla 2011. Takisto fínske orgány mi oznámili, že bol zvolený pán Timo Sojny do e, fínskeho parlamentu a to takým spôsobom, že 26. apríla 2011 tohto roku už nemohol byť prítomný v Európskom parlamente a bude od tohto dátumu a bude nahradený pánom trhom tiež e, s platnosťou od 26. apríla 2011. Chcem sa spýtať, či títo traja noví európsky po, m, europoslanci sú prítomní v sále? Áno? Ďakujem. Thank you very much. And the third colleague, third colleague. Ďakujem veľmi pekne. A tretí kolega, kde, kde máme tretieho nového kolegu?